Takže, nie máme verejné zasadnutie a rada by som oznámila výsledok tajného hlasovania. Pán Balko dostal 8 hlasov za, 16 proti, dvaja sa zdržali a tým výbor pre kontrolu rozpočtu ho neodsúhlasil. Pán Kozlov sa 14 hlasov za, 4 proti, 8 sa zdržali. A takže tým ho výbor schválil a navrhne to plénu. Pán Gregor 15 za, 3 proti, čiže výbor navrhuje plenárnemu zasadnutiu túto kandidatúru Vončichovský 9 za, 12 proti, 5 sa zdržali a tým výbor pre kontrolu rozpočtu túto kandidatúru zamieta. Pán Abela 9 za, 17 proti, nikto sa nezdržal, čiže výbor pre kontrolu rozpočtu zamieta túto kandidatúru a pán Jerep 17 za. 17 hlasov za, 3 proti, 6 sa zdržali, pán Jereb a tým výbor pre kontrolu rozpočtu plénu túto kandidatúru odporúči na schválenie. Mala by som niečo zopakovať. No. Genau, also Gregor. Gregor 15 za, teda proti, 8 sa zdržali, Vojčechovský 9 e, za, 12 proti, 5 sa zdržali, Abela 9 za, 17 proti, 0 sa zdržalo, Jereb 17 za, 3 proti, 6 sa zdržali. Príslušné správy vypracujeme, vypracujeme aj lista vlade, kde budeme, a kde vyzveme sa tý, aby sa zvýšil počet ženských kandidátok. Inés, nech sa páči. A perdona, si, si prezidenta, do... No- Prepašte, pani predsednička, ja som chcela povedať len toľko, e, že e, niektorí ďalší kolegovia, ja si myslím, že e, mali by sme vysvetliť aj to e, pán Šoltes by mal tie odporúčania na plenárne zasadnutie pripraviť, pretože tu boli niektorí kolegovia, ktorí nevedeli, ako bude tento postup fungovať, takže mal by byť list v nejakom takomto znení urobený. Spravodajca hlasovanie o dôvodní vždy tak, že vždy, kde sme zamietli kandidáta, tak to bude uvedené tak, schválenie správy je odporúčané na pléne. Takže áno, na pléne. Ešte sa uskutoční hlasovanie samozrejme na pléne, tiež v tajnom hlasovaní s modrým svetlom. Má niekto nejaké ďalšie otázky k postupu ďalšiemu? Zdá sa, že nie. A tým prejdeme na ďalší bod programu číslo 10 nejakú správu o pánu De Jongovi alebo sa budeme venovať nejakému ďalšiemu bodu. Wir haben auch niemanden genommen. Also dann machen wir, ja, dann machen wir weiter. No dobre, budeme pokračovať teda. A skúsime zajistiť, aby pán De Jong prišiel. A, a preložíme tento bod trošku na neskôr. A prejdeme k bodu 12. Stratégia pre mládež 2013-2015. Stanovisko kolegu Dereka Vona. Takže Derek, nech sa páči. Ďakujem pekne predsedníčka za toto za úvodné slova, kolegyne, kolegovia. Isté. Uh, kolegovia iste vedia, že výbor pre kontrolu rozpočtu pracúva stanovisko uh, pre výbor uh, pre kultúru, čo sa týka stratégie pre mládež a nezamestnanosť mládeže rok 2010-2018 návrh správy výboru pre kultúru nebude zverejnený alebo bude zverejnený až v polovici apríla, takže my hovoríme najskôr o našom stanovisku. Predtým, než dostaneme správu výboru pre kultúru, no a skutočne jediná informácia, ktorej sa momentálne musíme venovať, je správa rady a komisie, ktorá sa zaoberá implementáciou obnového rámca pre európsku spoluprácu a aj keď sa musíme zaobrať ešte ďalšími správami, dvora auditorov a hlavne dvoma správami, ktoré sme vypracovali my, jedna pani Kadenbacha, a jednu som pracoval ja, kde hovoríme o osobitnej správe dvora o systéme záruky pre mládež a ďalšie. Myslím, že v oboch správach hovoríme, že štáty nevyčerpali podporu, ktorú mali k dispozícii, aby riešili problém nezamestnanosti mládeže a my, Európsky parlament a konkrétne tento výbor, musíme podporovať členské štáty, aby dokázali čerpať prostriedky, ktoré majú k dispozícii. Ja som si istý, že každý člen výboru bude súhlasiť s tým, že nezamestnanosť mládeže je stále veľký problém. Milióny ľudí sú, milióny mladých sú nezamestnaných v celej EÚ a my musíme zaistiť, aby finančné prostriedky EÚ boli k dispozícii na riešenie tejto závažnej otázky, ale samozrejme my ako výbor pre kontrolu rozpočtu musíme zaistiť, že peniaze, ktoré sú investované do týchto systémov, prinesú výsledky, výsledky, ktoré sa dajú merať a rovnako treba zaistiť, eh, že miera chybovosti výdavkov v týchto programoch bude čo najnižšia. Bolo náročné určiť mieru chybovosti pre rôzne systémy, pretože dvor auditorov vo svojich rôznych správach nevyvádza závery za miery chybovosti pre špecifické programy, ale v predchádzajúcich programoch odhadli pre programy ako celoživotné vzdelávanie a Youth in Action, že miera chybovosti bola viac ako 4% a preto podľa môjho názoru ja samozrejme odporúčam komisii náležite riadiť a zvládať mieru chybovosti. A ja vo svojej správe tiež hovorím o tom, že programovacie obdobie 2014-2020 jeho začiatok trvá dlhé mesiace a v mnohých prípadoch programy ešte nie sú úplne fun- funkčné a preto je ťažké v tejto fáze merať dopad týchto nových programov po roku. 2014. A rovnako hovorím, že na konci roka 2013 nie je tu súlad medzi prijatými záväzkami a platbami a to znamená nedostatok alebo neuhradené platby a preto ja odporúčam, aby komisia, ale tiež rada vyvinula maximálne úsilie na to, aby sa táto situácia neupakovala v budúcnosti mojej správe. Predsednička tiež vítam skutočnosť, že viac ako 12 miliard eur z Európskeho sociálneho fondu a z iniciatívy pre zamestnanosť mládeže bolo určených a viazaných na boj proti, boj proti nezamestnanosti mládeže a pozorňujú členské štáty, že majú tieto peniaze používať, kde môžu, ale rovnako majú využívať národné financovanie na bojovať proti nezamestnanosti mládeže. Moje správe tiež žiadam komisiu, aby využíva komplexný monitorovací systém pre programy nezamestnanosti mládeže, ktoré e, spájajú indikátory e, výsledkov, konkrétne výsledky a dlhodobé výstupy. A správe tiež zdôrazňujem význam e, hrania výkonnosti a výsledkov, o čom sa na výbore už dlho v posledných mesiacoch hovorilo a treba zaistiť, aby všetky naše programy a projekty boli merané z hľadiska dobrých výkonov a výsledkov. A na záver tiež by som chcel ešte povedať, e, že bude predložená správa komisie o implementácii systému záruky pre mládež a zamestnanosť mládeže. E, má to byť na jeseň tohto roka a tiež budúci rok očakávame, že dvor auditorov vydá správu o zamestnanosti mládeže a záručných systémoch, hlavne jeho implementácii v členských štátoch. No a myslím, že vtedy budeme v lepšej pozícii mať jasne hodnotenie výsledkov použitia fondov na boj proti nezamestnanosti mládeže v celej EÚ. Ja, vielen Dank. hat die Kollegin. Ďakujem pekne. Kolegyňa Dlabajová tiež požiadala o slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcela poďakovať Derekovi za vynikajúcu prácu ako spravodajcu. Rada by som zdôraznil niektoré body, ktoré súvisia s zamestnanosťou. Ja som tieňou spravodajkyňou vo výbore pre zamestnanosť a preto by možno bolo dobre doplniť pár veci do správy. Poprvé, Derek už to povedal, a poprvé, Erasmus Plus je e, veľkou iniciatívou, treba ďalej zlepšovať a program a odstraňovať a ďalšie prekažky vzdelávania, a pretože nezamestnanosť mládeže je dvojnásobná ako všeobecná nezamestnanosť. A, a treba vypracovať aktívne politiky pracovného trhu v členských štátoch na doplnenie našich opatrení, zlepšovať spoluprácu medzi mladými podnikmi, zlepšovanie mobility práce v EÚ a tak ďalej a tak ďalej. A posledný bod, ja tiež, tak ako Derek povedal, vítam, že viac ako 10 miliard eur z Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy pre zamestnanosť mládeže je viazaných na boj proti nezamestnanosti mládeže v rámci nového programovacieho obdobia, ale samozrejme my potrebujeme hodnotenie dlhodobých cieľov a výsledkov financovaných z takýchto zdrojov. A poslednú vec, chcem povedať, už sme o tom hovorili na prvej výmene názorov, o tomto stanovisku potrebujeme synergické efekty a politik pre mládež s inými politikami, zamestnan, politikami zamestnanosti a tak ďalej. Všetko, čo urobila komisia, potrebujeme využívať synergické efekty. Takže ja predložím pár pozmeňujúcich návrhov stanovisku, ale tak by sme len doplnili správu, pretože myslím, že naše myšlienky sú komplementárne a vzájomne sa doplňujú. Ďakujem pekne, Derek. Ďakujem pekne, kolega Novákov. Ďakujem pekne, predsednička. Na úvod by som rád poďakoval Derekovi za vynikajúcu prácu na tomto stanovisku a za jeho otvorenosť hovoriť o možných zmenách a pozmeňujúcich návrhoch. Ja som tieňovým spravodajcom EPP k tejto téme. Ja vítam tú stratégiu a mám pár pripomienok. Dovolte mi na úvod povedať, že momentálne v Európskej únii 90 miliónov mladých je to je náš najväčší plus pre hospodársky rast. 22 miliónov z nich sú nezamestnaní, čo je jeden z najväčších problémov, ktorému čelíme ako EÚ momentálne spolu s utečeneckou krízou, zadlženosťou niektorých členských krajín. A to je stále jeden z najväčších problémov, ktorý máme. Stratégia EÚ má nástroje. Nemá správny prístup, aby oslovila mladých Európanov viac ako 20 miliard eur je určených na prechod vzdelania na pracovný trh, Európsky sociálny fond, iniciatívy pre zamestnanosť mládeže, čo je vynikajúce, ale ale iniciatívy zamerané na mladých e, to zatiaľ nedosahujú, takže ak mladí sú našou cieľovou skupinou, tak treba propagáciu na nich zameriavať. Bohužiaľ, momentálne, ak vidíte do ulic, ten experiment oslovte 10 mladých a spýtajte sa ich, koľký z nich vedia o iniciatíve pro mládež, koľký z nich vedia o Erasme pre mladých podnikateľov. A ja by som povedal, že to budú 2 z 10 a to je možno ešte príliš optimistické. Ja vítam zameranie na zamestnanosť mládeže, ale ľutujem, eh, že slovo vnikateľa tam nevidím, pretože momentálne je prístup taký, že nie som si istý, alebo som si 100% istý, že to nechápem. Máme x miliónov eur a investujeme to do x, x miliónov nezamestnaných mladých a platíme im 9 mesiacov alebo rok aby boli nezamestnaní. No a potom to, po ukončení tohto obdobia opätovne máme nezamestnanosť a to nefunguje. Namiesto toho môžeme ušetriť tieto prostriedky, môžeme podporiť mladých podnikateľov a oni vytvoria pracovné miesta, ich vytvoria a to je udržateľné. Niekto vytvárať malé stredné podniky, takže ktoré pracovné miesta pre iných mladých. Takže mali by sme využívať potenciál Erasmus Plus pre podnikateľov. podnikateľov. 8 miliónov ročne pre mňa nie je seriózne. Ja nemám žiadne argumenty, vôbec žiadne argumenty, keď komunikujem s mladými. Oni hovoria, že Erasmus Plus pre mladých má rozpočet 55 miliónov na 7 rokov do roku 2020 a ja sa ani nechcem spýtať, eh, koľko eh, míňate v Afrike, v iných častiach sveta, na byrokraciu, administratívnu záťaž. Minimálne sa musíme vynasnažiť a zaistiť tento program, ktorý je presne zameraný na podporu mládeže, mladých talentov v Európe. Takže Musíme pomôcť mladým, podnikateľom to pomôže nám, nám všetkým. Treba podporiť klastre startupov a inovatívnych spoločností, zameranie na výskum a vývoj. A tam nájdeme pridanú hodnotu a rast. Takže toto je podstata toho, čo by som ja rád videl v tejto stratégii, ale okrem toho by som rád videl výsledky, tak ako my vo výbore pre rozpočet žiadame rozpočet orientovaný na výsledky. Chcem, aby každý program, keď máme stratégiu pre mládež, povedzme, aké sú výsledky. Sú výsledky o 3 až 4 roky, nielen želania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Musím povedať, že my sme výbor pre kontrolu rozpočtu. A ja pokladám sa, zaujímavé, že aké sú administratívne náklady programov, čo o tom vieme. A spravodajca dostáva slovo, nech sa páči. Derek. Is this for me just to, chair, for me to wind up the discussion? Tak ja by som uzavrel diskusiu. Pokiaľ ide o body Martinine, veľmi dobre pohovorila o prepojení s ďalšími iniciatívami, o, ďalej o synergiách s ďalšími programami a tak ďalej Určite pozmeňujúce návrhy sa budú snažiť posilniť znenie, takisto pokiaľ ide o význam členských krajín v rámci programov zamestnanosti. Myslím si, že môžeme zohľadniť mnohé e, pozmeňujúce návrhy, ktoré to posilňujú. Akákoľvek in- iniciatíva zamestnanosti bude mať úspech len ak členské krajiny svojim dielom prispejú pokiaľ ide o príspevok pána Novakova, nemýli sa, keď tvrdí, e, že tá nezamestnanosť súvi, e, súvisí a je maximálnym škandálom v súvislosti s krízou. Miery nezamestnanosti okolo 50 krajine, kde všeobecne nezamestnanosť je okolo 20%, je niečo takéto nepriateľné a treba zabezpečiť, aby sme čo najlepšie túto tému riešili. Tiež treba publikovať, aké iniciatívy sú k dispozícii e, pre mladých. Určite akceptujem to, čo hovoril k tomu pán Novákov. Veľmi dobrý bod sa týkal i e, podnikateľstva, aj pozmeňujúcich návrhov. Možno by sme sa mohli vrátiť ešte k bodu Martininmu o význame synergií. Máme tu množstvo programov v EÚ na úrovni štátnej, ktoré sa pozerajú na zlepšenie, zvýšenie podnikateľstva, hlavne medzi mladými ľuďmi, vytváranie synergií medzi iniciatívy mladých a ďalšími, aby sa pozbudili mladí ľudia, aby boli podnikateľmi. Mali by sme robiť čo najviac, aby sme identifikovali tieto synergie a tiež programy, ktoré by e, e zohľadnili všetky tie typy iniciatívy. To boli tie základné body. Váš bod, pani predsedkynia o administratívnych nákladoch, tu treba e, popracovať Snažil som sa sa obmedziť len na jednu a štvorku v svojich návrhoch. Určite sa budem vedieť pozrieť na administratívne náklady ako dodatočný bod v tom stanovisku. Ďakujem. Ďakujeme. Všetci sa teda musia znova zapojiť do práce, to je zlá správa, ale dobrá správa je, že sa dá čosi zmeniť. Lehota je 22. marca pre podávanie pozmeňujúcich návrhov. Všetci, čo chcú niečo zmeniť na tom stanovisku, majú dovtedy dostatok času. Sme pri bode 10 teraz. Zoznam odborníkov. Spravodajcom je kolega Denis de Jong. Máš slovo, Denis. Ďakujem, Inge. Je to už e, dlho, čo vo výbore samotnom diskutujeme štúdiu, ktorá sa uskutočnila k skupinám odborníkov v mene tohto výboru a odtedy teda sme mali hlavne e, diskusie v rámci hlavne koordinátorov a je teda dobre, že sme na úrovni výboru. Ak mám vysvetliť, čo presne sa stalo, dohodli sme sa ako výbor, že navrhneme správu k revízii e, horizontálnych pravidel o expertných skupinách komisie. Pochopili sme takisto z komisie, že veľmi rýchlo pracovali na nových pravidlách a že je dosť možné, že bude pravdepodobné, že nové pravidlá by boli prijaté predtým, než by sme mali mať plnú správu spolu s Juri a z budžet, aby to mohlo ísť do pléna a aby sme mali plnú rezolúciu. V tomto pracovnom materiáli k tomuto stretnutiu nájdete množstvo obcí. Komisii možno povedať, počkajte, počkajte, Takto sa nedá pracovať. Chceme najprv správu parlamentu a uznesenie parlamentu. Počkajte s záverečným prijatím horizontálnych dokumentov. Ďalšia časť potom bola tá, že mohli by sme mať info, neformálne diskusie, vychádzajúc z toho, že podpredseda Timmermans celkom jasne povedal, že chcel pokročiť pretože ak nemá nové pravidlá, tak môže dojsť k opakovanému riziku pre komisiu, ak sa budú diať tieto eh, eh, nehody pre tejto štruktúre. Takže druhá opcia bola a zostáva neformálny dialog s komisiou, aby sa videlo, či vieme sa dohodnúť aspoň k eh, obsahu a ešte uvidíme teda, čo sa dá robiť. A tretia opcia by bola tá, že by tu nebola priama spolupráca medzi komisiou a parlamentom. Parlament by pokračoval v svojej práci, ale tie dva procesy by neboli prepojené. Odkedy som e, vypracoval tento pracovný dokument, takisto som mal konverzáciu so spravodajcom e, vo výbore pre rozpočet. Ňou je Helga Truppel. Ona sa do, e, so mnou zhodla v tom, že bolo by dobré s komisiou, s, s kabinetom pána Timmermansa a so službami komisie skúmať po, podstatu. Dodala však a rozpočtový výbor pri, pridal návrh stanoviska k tejto veci. Dodala, že pre ňu to bolo veľmi dôležité, že tým či oným spôsobom i mimovládky ktoré vždy boli veľmi aktívne, by mohli tiež povedať svoje stanoviská. Pokiaľ ide o podstatu, nebola tu nezhoda. Pokiaľ ide o Júri, ktorý sa tiež zapája, pokiaľ ide o závery predsedov konferencie, predsedov výborov, Pre mňa bolo veľmi ťažké spolupracovať s Jury v tejto veci, nevediac, komu mám vlastne, na koho sa mám obracať. A to platí i dodnes. Je to trošku zvláštne. Z jedného výboru máme návrh stanoviska, že v tomto výbore prebieha práca a nie, nie viditeľného postupu v Jury. My však nie sme zodpovední za ich prácu. Mal, mal som tu vlastne niekoľko konverzácií so službami e, komisie. Bolo tu množstvo odporúčaní, ktoré nájdete v mojom pracovnom materiáli. Viedlo to však aj k nedávnemu dokumentu, ktorý som dostal toto ráno z komisie, ktorý už reaguje na moje podstatné odporúčania v pracovnom dokumente. Posunul som to sekretariátu a bude to, myslím si, k dispozícii, už je to k dispozícii všetkým poslancom kont. Možno, že pre všetky je to trošku zložité. Si to pred, bolo asi zložité si to prečítať pred dnešným stretnutím. Môžem vás však uistiť, že ak sa pozriete na odporúčania, ktoré podľa mňa dobre odzrkadľujú obavy štúdie e, kont ďalej ombudsmana v porovnaní s reakciami z komisie. Nezostávajú veci otvorené, pokiaľ ide o mňa, ktoré by nás delili naopak. Myslím si, že v bodoch, kde naozaj ešte tieto sú na stole kde by sme chceli vidieť zlepšenia, nájdete množstvo odpovedí pracovnom dokumente komisie. Otvorené zostali len dve veci. Jednou je systém špeciálnych dávok, kde treba dôjsť k záveru, že komisia nie je pripravené dať osobitné príspevky e, vo viacerých e, prípadoch, e, viacerých než tie, čo máme teraz. Napríklad tu nepôjde o príklad, ktorý podľa mňa, kde malý podnikateľ by chcel sa podeliť o jeho skúsenosti ku konkrétnej téme, ale pre tieto osoby, ak máte malý podnik, je veľmi ťažké ho opustiť a nie, nie je také ľahké získať e, náhradu Môžete samozrejme dostať náhrady za cestovné, ale e, náklady s týmito odborníkmi sú výraznejšie. Ďalšia vec potom je tá, že hoc aj pravidlá sú v poriadku, všetko stojí a padá na e, implementácii pravidiel a preto potrebujeme e, určité zdroje. Takisto pripúšťam, že komisia sa organizuje, e, komisia sa rozhoduje, kde sa má zorganizovať, ak si myslí, že s týmto toto vie vyriešiť napríklad sieťou e, jednotiek, ktoré odvedú prácu a potom nejakú malú jednotku u generálneho riaditeľa. To nie je naša kompetencia. Ale takisto potom, pokiaľ ide o tie osobitné dávky, ja by som rád tomto výboru odporúčil, že tieto body sa dajú riešiť, keď budeme sa pozerať na implementáciu horizontálnych pravidiel. V podstate veci sa zbližujeme a ja ďakujem komisii, že sa pozerá veľmi starostlivo na naše obavy. Je tu teda tá tá, tá dynamika. Dôležité je tiež zapojiť mimovládky, pretože inak vidíme, že komisia a parlament dosiahli neformálnym postupom určitú typu, určitý typ zhody a mimovládky by vlastne v podstate negatívne reagovali len preto, aký je ten proces. A samozrejme, že môžeme hovoriť o E, tých e, do záveroch sú tu dôležití hráči, pretože oni e, robia monitoring o tom, ako tie odbornícke skupiny fungujú v praxi, je dôležité vybrať si moment s vládkami, preto myslel som, že tu bude určité stretnutie s ombudsmanom, spolu s parlamentom a s mimovládkami, aby sme to prebrali, aby tento výsledok bol výsledkom, ktorý podporia mimovládky. Toto je terajší stav, vidiac reakcie komisie si ne, sám nemyslím, že je tu potreba mať e, formálny postup, formálne uznesenie, formálne správy. Skôr by som sa držal toho bodu, ktorý som povedal. Mohli by sme to uzavrieť stretnutím modality, ako dosiahneme to, že to môžeme diskutovať s koordinátormi alebo neformálne neskôr. Pokiaľ ide o podstatu, veľmi ma teší, že po toľkých rokoch sa tu javí spoločné chápanie medzi komisiou a parlamentom. Ja, vielen Dank. Ďakujem za veľmi zaujímavé, e, veľmi zaujímavý a pr- zaujímavý pracovný dokument. Preto si myslím, že sa nám podarilo mnoho dosiahnuť. Ja som podala niekoľko pozmeňujúcich návrhov e, k stanovisku pani Trupel, expertné skupiny, ktoré možno vnímať ako tie nerovnováhe je tých menej ako 10%, nemôžeme byť s tým spokojní. Treba naozaj stanoviť, čo sú technické špecifika e, ne, ne, nevyvážene zloženej skupiny od, odborníkov. Tie technické skúsenosti sú veľmi dôležité, preto ich robíme a technická expertíza tu majú tí, ktorí sa zapracovali do podstaty veci, inak by sme skupiny odborníkov nepotrebovali. Denis, odľahlo mi, pretože si myslím, že Júri by sme mali e, ušetriť to úsilie vytvárať správu, pretože ako ja viem odhadnúť tie veci, kolegovia sú toho názoru, že nikto iný by nemal nič robiť a myslím si, že Cieľ je dosiahnutý, dosiahnuť zlepšenia. Chceme dosiahnuť cieľ. Nechceme. Eh, chcem vyjadriť veľký rešpekt i ten proces, ktorý si rozbehal. Témy sú to nie ľahké. Keď na tom pracujeme, tak sú to podozrenia, ako by sme boli nejaký Taliban som spokojná s tým, čo predložila pani Triple v správe, ktorú inak nikto nerobí. Ešte predsa len Bart. Nuž, u nás je kolega Jar, e, tieňový spravodajca, poprosil ma, aby som komunikoval že sme veľmi spokojní s materiálom Denisovým. Mám len jednu otázku. Je to veľmi všeobecný dokument, sú tam všeobecné odporúčania, ale Benedikt sa pýta, či v otázke e, konfliktov záujmov sa nenachádza miesto na to, aby sa spomenula e, tabakový priemysel aj vzhľadom na protokol Svetovej organizácie e, zdravia zdravotnícke organizácie. Mohli by sme sa pozrieť, ako to vníma komisia. To bola taká tá najdôležitejšia e, poznámka od kolegu. Nuž, myslím si, že keď hovoríme o odborníckých skupinách, nehovoríme o osobitných e, odvetviach, nie je to jedno. Ak od toho závisí mier na svete, urobme to ale myslím si, že nič z toho nebude. Kolega De Jong uvidí, čo s tým urobí. Vidím tu ešte pána Klausa z generálneho sekretariátu, nech sa páči. Pani predsedajúca, pán Jong, vážení členovia, tú, tú možnosť chcem využiť na to, aby som vám všetkým poďakoval, pánu De Jongovi osobitne za výbornú spoluprácu E, posledných mesiacoch a týždňoch. Nebudem len op- už tu opakovať tie podstatné veci, na ktorých pracujeme. Ani pán De Jong, ani vy, pani Gresle, ani ďalší e, tu neadresovali nejaké osobitné otázky. Chcem vám len povedať, že ten materiál, ktorý ste dostali, e, je neformálny materiál, pretože komisia neprijala tie nové horizontálne pravidlá. Je to názor služieb v tejto fáze. Veľmi rešpektujem však, že na záver porovnaní s týmto materiálom nebudú veľké zmeny. Ťažko niečo dodať, pretože z vašej strany neprišli otázky. Ak otázky budú, tak veľmi rád na ne zodpoviem. Ďakujem. Gerade schade, jetzt hätten wir noch zehn Minuten, wo wir uns loben, uns gegenseitig loben können. Also wir sind es nicht gewöhnt, dass wir mal richtig gelobt Wir haben ešte 10 minút, kedy by sme sa mohli navzájom chváliť, avšak nie sme zvyknutí na takúto chválu. Ďakujem za to. Som veľmi rada, že pri takomto kontroverznej, pri takejto kontroverznej téme sme našli spoločnú tému. To bude dobrým príkladom podľa mňa pre všetkých. Ja by som chcela sa ešte s vami dohodnúť, aby sme si povedali, že ako to dopadne. Budeme čakať, či Júri niečo urobí, alebo čo. Ja si myslím, že by sme e, sa mali rozhodnúť na úrovni koordinátorov. Mali by sme napríklad aj sekretariato Júri povedať, že za týchto okolností nie je možno potrebné správu spísovať. Bude potrebné, aby to odsúhlasil výbor Júri a badge. Ja si myslím, že potrebujeme to zodpovedať teraz. Bolo by to obtiežné, ale je podľa mňa potrebné premyšľať o tom, čo som povedal, o tej schôdke s mimovládnymi organizáciami, aby sme sa vyhli tej situácii, kedy my všetci budeme spokojní a mimovládne organizácie budeme, budú mať pocit, že ich vynechávame z tohto procesu. Ja si myslím, že to nie je úloha komisie, aby to nejakým spôsobom vyriešila, keď si to prediskutuje v rámci kabinetu podpredsedu Timmermansa. To by takým nejakým spôsobom to dotiahlo do konca, keby sme mohli usporiadať časom takú schôdku, kde by to všetko bolo zhrnuté a My by sme to nejak formálne uzavreli, bolo by to podľa mňa dobrá príležitosť aj pre pána podpredsedu. Je to koniec takého dlhého procesu a potom by sme mohli všetci už byť na jednej lodi. Naďalej ešte čakám aj na nejakú reakciu aj na túto žiadosť. Myslím, že to je veľmi dôležité pre navrhovateľku vo výboru pre rozpočet, čiže ak by sme to mohli ešte s koordinátormi prebrať, tak potom by sme to mohli uzavrieť. Dobre. Ja by som mala ešte jednu otázku pána Klauza. Neviem, ospravedlňujem sa, že ma to nenapadlo skôr agentúry. Platí to tiež pre agentúry, pre expertné skupiny v rámci agentúr, ktoré doposiaľ boli tak trošku náš problém. To, čo sa tu spôsobným spôsobom stanoví, bude to záväzné pre všetkých alebo nie, pretože ak áno, tak potom by sme sa museli tým ďalej zaoberať. You, you notice that agencies do not figure in... Ako ste si všimli, tak agentúry v týchto nových horizontálnych pravidlách sa nenachádzajú agentúry. A to viete oveľa lepšie ako ja. Pani Gressle sú nezávislými orgánmi. A formálne zobraté sa preto e, formálne pravidla týkajú stricto sensu tých odborných skupín komisie. Ja si myslím, že ten že potenciálne by sme mohli toto riešiť, nejaké možné synergie s agentúrami a že by sme mohli treba im umožniť, aby sledovali ten istý model, ale to by bol ďalší krok. To nie je niečo, čo by z právnického hľadiska vyplývalo z týchto nových horizontálnych pravidel. Prepačte, pani predsednička, nerád by som teraz to predlžoval, ale čo, pokiaľ ide o tie agentúry, agentúry v rámci absolutória pre agentúry som e, diskutovala o tejto otázke odborných skupín s kolegom a myslím, že Denis to potvrdí, že by sme možno mali chcieť také horizontálne pravidla, ktoré by pokrývali takisto aj agentúry, takže to je niečo, o čom premyšľame. Áno, ono je to dôležité, pretože v agentúrach tiež prebieha čas tej práce, ktorá predtým sa robila v komisii, takže teraz máme dve možnosti. Buď sa pozrieme do tých agentúr alebo nejakým spôsobom zistíme alebo sa pozrieme na to, čo z toho, čo sme hovorili, bude platiť aj pre agentúry, pretože agentúry majú svoje rozpočty a Máme tu Janca Gajera, ktorý je spravodajcom pre agentúry, čiže by bolo dobré aj tu zaviesť trošku taký poriadok. My tú tému necháme v Denisových rukách. Budeme mať v jeho ruky plnú dôveru a no nie, ja si myslím, že tie otázky, ktoré sa týkajú tých odborných skupín, znovu a znovu sa objavujú. Hlavne pokiaľ ide o kontext absolutória pre agentúry. Čiže ja si myslím, že rozhodne môžeme vyslať určité signály, možno, že v tom súčasnom procese udelenia sa absolutoria máme na to ešte niekoľko dní. A som si istý, že aj komisia urobí svoju prácu aj v tomto ohľade. Myslím si však, že je dôvod teraz pozastavovať tento proces. Myslím, že tá horizontálna Tie horizontálne pravidlá od začiatku sa majú týkať hlavne odborných skupín nie odborný skupinu agentúr. To je teda veľmi dôležité pre ten proces absolutória. My sme práve včera mali zasadnutie pracovnej skupiny pre agentúry. Ďalšie zasadnutie bude v auguste, ale myslím si, že to absolutórium je dobrý kanál, ktorý môžeme využiť. Dobre. Takže začneme absolutórium, potom sa pozrieme na rozpočet. Určite sa nám podarí ešte niečo dosiahnuť Ďakujem, pokiaľ sa už nikto nehlási o slovo. Tým pádom sme ukončili bod číslo 10 a môžeme sa pozrieť na bod číslo 11, čo je naša cesta na Ukrajinu. Chcem pripomenúť, že konferencia predsedov nám cestu na Ukrajinu od 16. do 20. mája schválila a teraz sa musíme len eh, baviť o tom, čo musíme o to urobiť hlavne pokiaľ ide o európske fondy, ktoré dostala Ukrajina pridelené z európskeho rozpočtu, čiže je potrebné zistiť, aké sú to prostriedky, kto čo dostane, kto čo dostane za čo a na čo, aké sú kontrolné štruktúry. Ukrajina je jednou z krajín s najväčšou korupciou a preto tu máme naozaj náročnú úlohu. Vyzvali sme tak v komisii, komisii, ako aj v EAD. aby na to zareagovali. Otázka je teraz, komu môžem dať slovo za komisiu a komu za zahraničnú službu. Pán Luka Lepis za komisiu a pani Kanča Lensing podpornej pre Ukrajinu a potom ešte Štefan Šlojnik. Všetci mu dostanete slovo, len sa dohodnete, kto bude prvý, kto sa vyjadri. Povedzte prosím, aj kto ste, odprezentujte sa najprv. Good afternoon, I'm Pierre Luca Lepri, I'm coming. Dobrý deň, ja som Pierre Luca Lepri, som z podpornej skupiny pre Ukrajinu, nahradzujem tu Štefana Šlalinga som zodpovedný za finančné no, pomoc Ukrajine. Keď dovolíte, chcel by som predstaviť stručný prehľad finančných prostriedkov, ktoré sme po Majdane vyčlenili pre Ukrajinu, čiže od nejakého roku 2014. Bude sa to týkať takisto makrofinančnej pomoci ja by som vysvetlil, že riaditeľ Sapard Group Štefan Šlaning je nám k dispozícii pre schôdky v prípravnej fáze, aby sme ste získali eh, všetky potrebné informácie k príprave tohto výjazdu. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o bilaterálnu pomoc EÚ pre Ukrajinu pre, po Majdane, sme vyčlenili približne 165 miliónov v roku 2014 a 2015. Počínajúc rokom 2014 tesne po tých udalostiach na Majdane sme mohli mobilizovať výrazný objem pomoci pre prechodné obdobie na stabilizáciu krajiny. V roku 2014 teda komisia prijala zvláštne opatrenia v hodnote 365 miliónov čo malo v podstate dve e, základné zložky. Tá prvá zložka bola dohoda o štatotvorbe, čiže to je konkrétna rozpočtová podporná operácia používaná v situáciách mm, to bolo v apríli 2014 na podporu stabilizácie Ukrajiny. A Ukrajina sa mala pripraviť na ten definitívne masívny program. Toto tvorba, táto forma alebo podpory pre štátnu tvorbu je veľmi dôležitá, ktorá je založená na určitých podmienkach, ktoré je potrebné splniť. Práva financí, ústavné právo, volebné právo, verejné obstarávanie a tak ďalej. Stále v roku 2014 okrem toho e, sme prijali v rámci tohto opatrenia sme prijali nástroje na prijatie tohto programu. Je to sprievodný program, ktorý by mal doprevádzať tú, tú dohodu o štátotvorbe. Uznávame zásadnú úlohu e, občianskej spoločnosti a to hlavne v rámci monitorovania a doprevádzania toho reformného procesu na Ukrajine. Takže tento bolo zmobilizovaných 10 miliónov, aby sme podporili tvorbu kapacít občianskej spoločnosti a takisto aj ďalšie rôzne projekty, ktoré doprevádzal tento reformný proces na Ukrajine. V roku 2015 sme prijeli dve zvláštne opatrenia. To prvé opatrenie z roku 2015 bolo opatrenie pre rozvoj súkromného sektoru a proximáciu. <clears throat> Toto zvláštne opatrenie, hlavne pokiaľ ide o hlavnú časť a celková hodnota 110 miliónov, tá najväčšia časť sa týkala teda hospodárskej obnovy. Išlo nám hlavne o vylepšenie v prostredí podnikateľského prostredia a takisto aj podporu malých a stredných podnikov. Okrem toho bol pripravený 50 miliónový program, ktorý mal pomôcť ukrajinským úradom pri posilnení tvorby kapacít, čo sa týka hlavne reforiem, asociačnej dohode a jednotlivých eh, ostatných kapitol. Eh, ten nástroj pre obnovu, to sa eh, volá Support for Ukraine, Mm, to je nástroj s 95 miliónmi eur, v rámci ktorého sme riešili situáciu z dvoch uhlov pohľadu. Na jednej strane sme chceli posilniť národné a regionálne orgány, ktoré riešili hospodárskú rozvojovú politiku a na druhej strane sme chceli spolupracovať s malými a strednými podnikmi takým spôsobom, aby mali dostatočný prístup k financiám. Na konci roku v apríli, eh, pardon, v novembri 2015 sme prijali druhé zvláštne opatrenie pre Ukrajinu, ktoré sa týkalo procesu decentralizácie konkrétne 90 miliónov eur a tu išlo hlavne o podporu toto reformného procesu na Ukrajine. Zároveň v rámci tohto zvláštneho opatrenia sme sa rozhodli riešiť ten double angle. Na jednej strane e, sme rozširovali kapacitu na centrálnej, generálnej, regionálnej a miestnej úrovni a na druhej strane sme chceli rozvíjať e, ten komponent služieb pre miestne komunity, pre miestne spoločenstva. Toto opatrenie bolo schválené v novembri a Celkovo za tieto dva roky sme vyčlenili 365 miliónov na pomoc Ukrajine. Ak by ste s týmto e, súhlasili, odovzdám e, kolegom slovo, ktorý bude hovoriť o makrofinančnej pomoci, ktorá je druhým dôležitým komponentom našej pomoci na Ukrajine. Predsednička. Áno, ďakujem. Keby ste dovolili, ja by som kolik, e, potrebuje vedieť, kolik prostredkov dostala Ukrajina za posledné dva roky. Áno, ďakujem. Okrem pomoci, ktorú spomenul kolega DG, Mir, teraz makrofinančná pomoc, e, podpora platobnej bilancie pre krajiny, ktoré sú ekonomicky a Makrofinančná pomoc zohráva veľmi dôležitú lohu v tom podpornom balíčku, ktorý bol prijatý ešte za bývalej komisie v roku 2014. To bolo 11 miliard vtedy. Bratanie nielen tých e, grantovala takisto aj makrofinančná pomoc a potom aj tam boli balíčky od e, Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Makrofinančná pomoc to, sú e, podpora, e, to je podpora, ktorú môžeme dávať susedským krajinám, pokiaľ splnia predpoklady rátane existencie programu IMF. Ukrajina uzavrela dohodu s Medzinárodným menorovým fondom v roku 2014, keď nastúpila k moci nová vláda. Od tej doby, od roku 2014, aj Ukrajinu podporuje EÚ spoločne s menovým fondom. Makrofinančná pomoc v podstate prostredníctvom úverov, čo je v prípade Ukrajiny aktuálne, to o tom hovoril kolega Luka predtým. Tá jeho pomoc, o, ktorom, o ktorej hovoril, je vo forme grantov. Toto je skôr e, formou pôžičiek. 3,4 milióna eur, to je ten balíček, to je asi najväčšia finančná, makrofinančná pomoc, ktorú sme udelili v rámci tohto nástroja. Z tejto časky 3,4 miliardy sme vyplatili v roku 2014 2,2 miliardy v roku 2015, to znamená, že 1,2 miliardy sú ešte k dispozícii. Toto všetko pokrýva tri operácie, ktoré skončili a budúce operácie, ktorú pokrýva 1,8 miliardy, takže z týchto 1,8 miliardy eur v rámci tretej operácie prvá časť 6 eh, milióna miliónov eur už bolo vyplatených a ďalšie dve časti v tej istej výške ešte budú Ukrajine k dispozícii, takže 1,2 miliardy dokopy. Makrofinančná pomoc je vždy spojená s určitými podmienkami, ktoré je potrebné splniť k tomu, aby sa táto pomoc mohla vyplatiť. A táto podmienkovosť makrofinančnej pomoci spočíva hlavne hlavne pokiaľ ide o ten tretí program, ktorý prebieha, pokrýva niekoľko oblastí, verejné financie, správa správa veci verejných obsahuje opatrenia boja proti korupcii, energetika, sociálna sieť, finančný sektor a podnikateľské prostredie. že toto bude všetko samozrejme obsahuje špecifické požiadavky, ktoré bude musieť splniť, eh, aby mohla začerpať eh, aj tá ďalšia, druhá, tretia časť. Tá jedna časť už bola vyplatená, tie dve ďalšie sú k dispozícii. Možno, že by vás zaujímalo, aby som vám povedal, aké vodopodmienky vyžadujeme, aby sme mohli realizovať tú druhú časť pomoci. Tá druhá časť pomoci je podmienená 15 reformnými opatreniami. My sme eh, pripravili na koncu roku 2015 eh, toto a eh, vieme, alebo to teda zistili sme, že sa to implementuje len čiastočne. Od tej doby samozrejme asi viete, že politická situácia na Ukrajine sa skomplikovala a v tom zmysle neistoty spojených s vládou, stabilitou vlády a čo do určitej miery podkopáva alebo ovplyvňuje náš program. Musíte splniť podmienky, na to bola vyplatená tá druhá časť je jedna z tých, sa týka boja proti korupcii, a to hlavne sme sa s Ukrajinou dohodli, že začiatok tejto, pri začiatku tejto operácie tri špecializované protikorupčné agentúry musí vytvoriť ešte Ukrajina, aby sa mohla vyplatiť táto druhá časť. A týchto troch špecializovaných agentúr už dve boli vytvorené a môžeme ich považovať za nezávislé funkčné, aspoň tie dve. A tá tretia tá by mala byť Národná agentúra prevencie proti korupcii, ale tá ešte nebola vytvorená. Teraz prebieha proces menovania e, do vedenia rôznych zastupcov týchto agentúry. Takže dokončenie tohto procesu je jeden z požiadavok na Ukrajinu. Ukrajina s týmito požiadavkami súhlasila, takže musí to splniť. Ďalšie dva problémy sú legislatívneho charakteru. No sa týka regulačného orgánu v oblasti energetiky Európskeho, Ukrajinského um, um, regulačného úradu, ktorý by bol nezávislý, ktorý by mal svoje kompetencie a takisto aj finančné zaistenie. Uh, tento zákon je v parlamente už niekoľko mesiacov. Je kontroverzný, zatiaľ nedošlo však vzhľadom na politickú krízu k veľkému pokroku. Snažíme sa, aby sa tento zákon pretlačil. Dúfame, že sa vyrieši táto politická slepá ulička, že sa tento návrh oblokuje v parlamente. Takže prvé opatrenie boje proti korupcii a druhé opatrenie, ako som už povedal, je zákon o regulačnom úrade v energetike a tretie opatrenie to je zákaz vývozu dreva. To je v rozpore s predpismi VTO ako aj s eh, so zmluvou o obchode, ktorý mám uzavretú s Ukrajinou a to konkrétne to porušuje ustanovenie tých dohodnutých opatrení v oblasti obchodu a respektíve tých prekážok v obchode. Tento zákaz bol zavedený v roku 2015 a my sa snažíme o jeho zrušenie balíčko MFA. No a keď tieto tri podmienky budú schválené, tak náš politický program nebude ďalšie politické blokovanie politického programu. To bude to môcť pokračovať. Politický program pod jednou podmienkou, tak ako som povedal na úvod, mikrofinančná a makrofinančná promoce je spojená s programom MMF a ten musí pokračovať tak, aby my sme ďalej šírili mikrofinančné systémy. Program trvá 4 roky, 2014-2018. Očakajú sa 4-ročné kontroly. A posledná úspešná revízia, ako schválil MMF, bola ukončená 31. júla 2015 a je to trochu dlhšie ako štvrťročne, na to nemusí byť človek matematický génius. Máme priestor interpretácie, že program MFA musíme na dobrej ceste, tak revízia sa bola pre nás udiela príliš dávno tak, aby sme postupovali na tomto základe, takže my chceme a žiadame ukončenie ďalšej revízie MMF. No a MMF je v podobnej situácii ako my. Oni tiež sú ovplyvnení implementáciou programu a možnosťou ukrajinskej strany zaviazať sa k niektorým podmienkam. Takže neskutočne kľúčom by sa toto vyriešilo. A samozrejme, ja sa zameriavam, zameriaval som sa teraz na pomoc, našu pomoc, aj trochu na programy MMF a MF, no a ale potrebujeme podporovať celkovo reformný program a zajistiť, aby makroekonomická stabilizácia, ktorú sledujeme od polovice roku 2015, nebola narušená, zastavená opakovanou neistotou a stratou o dôvery na strane podnikov a spotrebiteľov. Yeah, so um, I, I think I can, I can wrap up by, by saying... No, že dúfam, že môžem povedať na záver niečo o význame protikorupčných kručnej oblasti v rámci našich podmienok. Veľmi úzko budeme koordinovať tiež s inými podpornými nástrojmi, ktoré boli zavedené predtým. A sem patrí finančná podpora tiež v oblasti boja proti korupcii, proces liberalizácie vízového styku s Ukrajinou. Takže snažíme sa koordinovať a podporovať našu, naše podmienky týmto spôsobom. No a na záver mi dovolte uviesť jednu vec o povahe mikrofinančnej pomoci. MFA je rovnováha platobných systémov, ale nie je to viazané ani účelovo určené, takže keď sú splnené podmienky, môžeme to vyplatiť. To znamená, vyplatíme tranžu centrálnej banke, eh, krajine príjemcov, no a keď je podpora rozpočtovej pomoci, tak sa to potom dostane do štátneho rozpočtu. Banka to dá do štátneho rozpočtu. MFA má formu úverov, v ukrajinskom prípade, takže keď centrálna banka posunie tie peniaze vláde, centrálnom rozpočtu, tak je to financovacím, finančným nástrojom rozpočtu a nie je celkom možné určiť, na čo presne sa pláca MFA. Je to, a, sú to platby do rozpočtu, ale nie je to viazané konkrétnej rozpočtovej položke. Ja myslím, že na teraz to ukončím a rád zodpoviem vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Máme radi pomoc, ktorá je part of the pot. Je to taká pre našu kontrolnú rácu. Ja vítam vedúceho delegácie pre Ukrajinu, kolega Plenkovič, ktorý dostáva hneď slovo. Andrej, nech sa páči, povedzte nám niečo o tom, čo z vášho hľadiska treba robiť na Ukrajine. Ďakujem veľmi pekne, Inge, kolegyne, kolegovia, zástupcovia podpornej skupiny, pomocnej skupiny v mene delegácie pre z Ukrajinou a parlamentného asociovaného výboru. Myslím, že komisia poskytla veľmi dobrý prehľad o finančnej angažovanosti voči Ukrajine. A hovorilo sa o návšteve výboru pre kontrolu rozpočtu v Kieve ehm, na zasadnutí delegácie. Je to jedna z mnoha, mnohých návštev našich na Ukrajine. Ja som tam minulom, obdob, minulý rok bol výborom SEDE pre rozpočet, DROA, AFET, Juri a INTA tam tiež boli na návštevách. Takže myslím, že to skutočne rôznorodé angažovanie rôznych výborov Európskeho parlamentu vy lepšie pochopili z prvej ruky, čo sa na Ukrajine deje. Samozrejme, krajina je vysoko na politickou prioritou Európskej únie už viac ako dva roky, ale tiež z hľadiska rozšírenia našej solidarity. Žiadna iná krajina zo strednej a východnej Európy nedostala, a ktorá by dostala viac, väčšiu podporu ako Ukrajina, či už je to mikrofinančnou pomocou, programami EÚ alebo humanitárnou pomocou z hľadiska e, veľkosti agresie Ruska, e, anexie Krymu, Lunecká, Dohanská Donetská oblasť. Je tam 1,5 e, milióna vnútorných presídlencov, ale je to tiež krajina, z ktorej do krajín Európskej únie neprúdia žiadne veľké migračné toky, ani dokonca e, do Polska, e, kde počet žiadostí o azyl je relatívne nízky, je to menej ako 4 tisíc. Takže zanedbateľné číslo s ohľadom na krízu v porovnaní s tým, čo sa deje na Blízkom východe a na balkánskej ceste. Ja myslím, že dôležité pre misiu KONT na Ukrajinu sú dve veci. Poprvé, keďže boj proti korupcii je rozšírený fenomén, ktorý je, ktorá je rozšíreným javom v krajine prírodu číslo 1, myslím, že treba veľmi pozorne implementovať opatrne rozdeľovať eh, prostriedky EÚ a to je veľmi aktuálna, aktuálny signál, niečo, čo eh, zbudzuje nádej. No a druhá vec je eh, presne si uvedomiť, ako stav verejných, aký je stav verejných financií na Ukrajine dnes, pretože bez pomoci medzinárodných organizácií, bez pomoci, bez MMF, našej mikrofinančnej pomoci, bilaterálnej pomoci a tak ďalej, zohľadom na vysoké náklady operácií, ktoré korúne nazývajú antiteroristická e, operácia, by pre Ukrajincov bolo veľmi e, náročné e, by prežila hospodárstvo a financie. No, hm, to už bude dva mesiace, vtedy o dva mesiace môžeme mať jasnejšiu situáciu o politickej stabilite. Vytváva kríza v mnohých eh, častiach koalície a nesmieme zabúdať na to, že eh, parlamentné voľby v oktobri 2014 vytvorili no, relatívne rozumné podmienky, neboli zvolení žiadni extrémisti. Máme bežné politické prostredie, fragmentovanú pravicu s mnohými komplexnými vzťahmi. Niektoré strany, ktoré boli v koalícii, tiaľ odišli, niektoré sa vrátili, no a takže ideme hovoriť o tom stále, tak môžeme prejsť k detailom, ale my, aby sme išli na kurze európskych reforiem. Boli dohodnutých 10 jasných bodov v Európskej rade, čo podporila aj naša parlamentná rada o reformách, boja proti korupcii, daňová reforma, energetický sektor a tak ďalej a tak ďalej, kde úloha výboru kont môže signalizovať našim ukrajinským partnerom, ako detálne, aká detálna je kontrola v rámci EÚ. A toto je kľúčový bod. Myslím, že toto je vec, ktorá bude veľmi dôležitá. Máme veľmi silnú delegáciu. Vo vyslanie z Tombinského kolegovia odvedli vynikajúcu prácu. Pán Wagner, ten tu dnes nie je, ale on je veľmi schopný, angažovaný týme, ktorý môže pomôcť pri prípravách tejto návšteve. Radi vám eh, dáme politické rady a usmernenia. Pred vašou návštevou sa uskutoční eh, tretie formálne zasadnutie 25. a 26. apríla v Bruseli eh, medziparlamentného výboru a pred 10 dňami sa uskutočnilo opatrenie, ten tzv. ukrajinský týždeň v Európskom parlamente, kde pomocou jednotky demokratickej podpory. Uh, sme pozvali 60 uh, poslancov vrátane predsedu uh, parlamentu, všetkých predsedov a predsedničky výborov, našich kolegov z delegácie Euronestu, takže každý, kto sa venuje otázkam EÚ a vypracovali sme osobitnú správu spolu v spolupráci bývalým predsedom parlamentu pánom Coxom, a tak, aby sme zistili, ako pomôcť eh, ukrajinskému parlamentu, aby sa zmenil na eh, fungujúci parlament podľa západných štandardov, bude harmonizácia legislatívy, eh, rozpočtový cyklus, dialog medzi vládou a opozíciou, etický kódex, vzťahy z hľadiska žinok občianskej spoločnosti, interskupín otvorenosť, transparentnosť. My sme skutočne detálne sa tým zaoberali, vyrokovací poriadok, streamlining niektorých výborov, myslím, že s pánom Coxom. 15. a 14. apríla pôjdeme do Kieva na to, aby sme sa dohodli s našimi kolegami, ako prijať tieto závery a ako v koordinácii s vašimi snahami teda podporné, na strane podpornej skupine a delegácie prispiejeme k celkovej politike EÚ voči Ukrajine. Ďakujem. Ďakujem pekne, ale to bolo veľmi zaujímavé. O slovo sa prihlásil ďalší znalec regiónu, kolega Celer, nech sa páči, ja ďakujem pekne, predsedníčka. Takže po správe zastupcov že môžem povedať, že v Nemecku sa hovorí nádej umiera posledná. Keď sa pozriem na situáciu, hlavne na politickú situáciu na Ukrajine, chcem povedať, že nádej je už mŕtva, ale už leží v truhle prezident vyzýva premiéra, aby odstúpil. On dal hlasovať o dôvere vlády, to získal, ale potom dve koaličné strany vystúpia z koalície, takže už nemá ani väčšinu. No a otázka je, ako reformné snahy rozpadu o obsahu legislatívne procesy, hm, ako si hľadá, o tom hovorili zástupca komisie aj pán Plenkovič, Otázka je, ako sa to má celé ešte implementovať. Hospodárstvo sa neobnovuje, nezatavuje, inflácia dosahuje už dvojciferné hodnoty, no a situácia celková nie je veľmi uspokojivá. E, my, výbor pre kontrolu rozpočtu, musíme kontrolovať, ako sa používajú prostriedky. 550 miliónov e, bolo poskytnutých pre rôzne nástroje, alebo sa plánuje pre rôzne názoje, nástroje. A neviem, či som to správne pochopil, vy ste povedali, že mali by, to pre mňa znamená podmienka, čo sa teda skutočne stalo. Pre, uh, boli vytvorené pre samotné nástroje v krajine na Ukrajine, ktoré môžu zrealizovať reformy minimálne na lokálnej, regionálnej úrovni. Peniaze to je jedna vec, ale potrebujeme aj ľudí, obsahy a v konečnom dôsledku aj možnosti na realizáciu, čo sa týka makrofinančnej pomoci, ako úvery. Mikrofinančná pomoc sa poskytuje ako úver, to je veľmi pekné, ale vy ste sám povedali, že to ide do centrálnej banky a z centrálnej banky, keď to ide do rozpočtu, tak nám chýba transparentnosť a dôkaz o tom, čo sa skutočne urobilo. Ja si pamätám, že krátko po voľbách 2014, keď sme tam boli na návšteve, keď tedy dezignovaný eh, premiér Jaceniuk povedal, že on potrebuje peniaze, peniaze, peniaze na to, aby dokázal financovať dve veci. Poprvé splatenie a splácanie požičiek pre Medzinárodný menový fond, hlavne splácanie dlhov a ďalej Európska únia musí zistiť, aby ruské dodávky zemného plynu boli uhrádzané tak, aby zabezpečenie energiou krajiny, ktoré je založené na dodávkach ruského zemného plynu, bolo ďalej zaistené. Takže ako to vyzerá. Úvery vždy znamenajú, že sa očakáva ich splatenie. Aké sú tu vaše prognózy, kedy môžeme počítať s úhradou, keď na druhej strane, na druhej strane je jasné, že táto krajina ešte stále potrebuje financovanie a platby nie len naplnenie vlastných potrieb, ale súčasne musí plniť rôzne medzinárodné povinnosti. A konflikt na západnej Ukrajine a mojší separatisti a ruský štát, ten ešte nie je ukončený aj keď platí ste prímerie, tak je tu potreba obrovskej obnovy. Je to už nejako zabezpečené a v konečnom dôsledku nejde tu len o milióny alebo x miliónov, ale o miliardy. A z akých rozpočtových častí sa čerpali prostriedky, z akých rozpočtových položiek, z programu susedskej, susedskej pomoci. Takže možno to je na teraz všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, to je dôležité, ja by som chcel požiadať o tabulku s prehľadom o všetkých finančných prostriedkoch, zo všetkých, zo všetkých E, zdrojov. A, takže všetky položky, ktoré sa uplatnili, to je pre nás samozrejme veľmi dôležité, e, pretože my by sme radi mali príklad no a prehľad. A ja mám ešte sama jednu otázku. Ako bude pokračovať boj proti korupcii, ako sa kontroluje, kontroluje alebo čo treba urobiť a ako na to dohľadate. Tvrdiť sa dá mnohé, keď sa pozrieme na čísla Transparency International, tak eh, nevieme kontrolovať presne stav. Je dôležité aby ste nám presne povedali, ako sa dá merať, že sa niečo robí, pretože my neustále čítame, eh, že elita jednoducho prevádza európske peniaze na na svoje vlastné účty. Kolegyňa Ayala Sender sa ešte prihlásila. z nech sa... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Eh, nemohla som byť na celej diskusie, pretože som mala iné zasadnutie na inom výbore, avšak eh, chcel by som, eh, chcela by som podporiť to, čo povedal kolega z parlamentnej delegácie pre Ukrajinu. Chcela by som sa spýtať na základe toho, čo povedal, neviem, či som to dobre pochopila, že je určité previazanie medzi masívnou pomocou, tak makroekonomickou ako aj humanitárnou, rozpočtovou a tak ďalej, ktorá bola poskytnutá Ukrajine, pretože ide o strategické územie, pokiaľ ide o vzťahy s Ruskom a tak ďalej, ale tiež aj v súvislosti s tým, aby masívne eh, nezačali utečenci mm, prichádzať do eh, Európy. Neviem, eh, čo konkrétne sa to týkalo, či je tam prepojenie medzi týmto masívnym, masívnou pomocou a, a masívnym útekom z tohto územia utečencov na územie Európy. Čiže to bola nejaká osobitná politika alebo nejaká konkrétna osobitná aktivita, alebo teda prečo vlastne táto pomoc bola v takejto sume poskytnutá, aby sa zabranilo utečencom prichádzať na územie Európy, alebo či išlo o osobitnú politiku ochrany hraníc, alebo čo chcela by som sa troška viacej zorientovať. Dúfajme, že Proste chcela by som vedieť, e, či sa to môže implementovať aj na iné územia, ktoré majú veľmi vážne problémy s týmto. A takisto by som chcela po druhé vedieť e, zo strany parlamentnej delegácie, či pôjdeme na miesto a či sa budeme snažiť zhodnotiť e, to, čo sme si naštudovali. Doteraz sme hovorili že Ukrajina obdržala zo strany EÚ e, určité sumy na strategické ciele, na zlepšovanie demokracie a tak ďalej. Avšak výbor KONT ten väčšinou e, hodnotí a Mm, takéto sumy eh, eh, na základe toho, že či sú splnené takisto aj určité ciele, napríklad odstranenie korupcie a tak ďalej. Chcem sa spýtať, eh, akým spôsobom bola táto pomoc implementovaná, či sme konkrétne opatrenia žiadali, nejaké sankcie napríklad, alebo korektívne nápravné opatrenia, aké teda tieto opatrenia boli schválené, či nám môžete k tomu viacej povedať, či niektoré boli stanovené na základe treba až z nejakých e, dobrých úmyslov, alebo teda či niečo to bolo mm, prijaté na základe už e, takých e, zavedených opatrení aj pre iné krajiny v tejto oblasti. Ďakujem. Wer meldet sich freiwillig? Wer fängt an? Bitte schön. Ich fang an. Nie som si istá. Monit monitorujeme ako podporná skupina pokrok, pokiaľ ide o boj proti korupciu, spoločne s kolegami z ECFINu, pokiaľ ide o makrofinančnú pomoc a takisto s, kole- s kolegami z DG Home je tu dôležitá kondicionalita, pokiaľ ide o program o liberalizáciu víz. To je veľmi užitočný nástroj na to, aby sa prinútila krajina k posune v tých protikorupčných reformách. Dnes je tu dobrá správa. Parlament e, Ukrajiny prijal a ambiciózny zákon, ktorý e, e, rieši tú problematiku liberalizácie víz, zmrazovania účtov. Ťažko hovoriť o tom prirovnaní spolok prázdnym či plným pohárom. Pýtali ste sa na monitorovanie nové inštitúcie, ktoré boli vytvorené. Tieto inštitúcie sú zodpovedné za potlačenie korupcie, vyšetrovanie, prevencia korupcie, deklarácie v eh, čo sa týka konfliktov záujmov, administratívne sankcie, nesprávne vyhlásenia. Sú tu už e, e, obvinenia z nezákonného obohacovania. Všetko to budeme musieť preveriť, budeme sa musieť pozrieť, vyšetrovať. Nová kancelária spustila 70 vyšetrovaní trovaní, to je do 70 naozaj preverovaní, preverovaní korupcie, chceme sa pozerať na e, množstvo obvinení, ktoré z toho zídu a tiež chceme vidieť e, trestné postihy, ktoré sú tu zaslúžené. Chceme vidieť e, verifikovaný počet tých vyhlásení sankcie, ktoré očakávame. Čo je dobré na Ukrajine je, že občianská spoločnosť a investig- investigatívni e, novinári doplňajú agentúry na vymáhanie práva, vytváranie potrebného tlaku verejnosti. Takže naozaj zamýšľame záverom podporovať tieto inštitúcie novými opatreniami tento rok. A niektoré z tých opatrení sú zamerané, aby sme videli, či ten proces bol úspe- úspešný. A to sa bude dať merať eh, množstvom rozsudkov obvinení vzhľadom na pokiaľ ide o tie správy e, súvisiace s investigatívnymi novinármi a tak ďalej. Takže monitorujeme a zistujeme, e, veríme, že posilnením týchto inštitúcií budeme schopní prelomiť tento, tento blúdny kruh korupcie, ale nemajme ilúzie, je to dlhodobý proces. Všetko asi bude trvať čas nejakých 10 rokov musíme niekde začať. Ja, danke, es Ďakujeme. Ešte tu boli ďalšie otázky. Máme dobrovoľníkov, ktorí chcú ich zodpovedať. Nech sa páči. Možno zo pár informácií k niektorým nadneseným otázkam. Pokiaľ ide o mm, pôžičky makrofinančnej pomoci, tá to obdobie môže byť tých požičiek až do 15 rokov, veľmi dlhá, e, dlhá splatnosť tohoto nástroja. V praxi sme mali obdobia až od 5 rokov do 15 rokov v prípade e, Ukrajiny. To znamená, že splatenie týchto požičiek sa očakáva 2019 pardon, 20 a potom sa to bude naťahovať až do približne roku 2030. Nemyslím si, že toto vás ukludní, ale môžem vám povedať, že nikdy sme mali e, problém e, nesplácania úmy makrofinančnej pomoci. Pokiaľ ide o financovanie plynu, lebo to niekto spomenul, Európska komisia uľahčila rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom, pokiaľ ide o predpisy poskytovanie e, e, zemného plynu v minulých dvoch rokoch. Veľmi aktívny bol negociačný proces, avšak pokiaľ ide o financovanie, toto neplynulo priamo z rozpočtu EÚ. Dva dôležité nástroje sa dohodli za posledných 6 až 8 mesiacov. Jeden je od eh, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, úver, úverový nástroj na eh, predfinancovanie nákupov plynu, to je EBRD teda, a Svetová banka, Investičná banka, Svetová banka môže poskytnúť záruky na nákup plynu až do 500 e, miliónov dolárov. Toto je financovanie, ktoré ne, neprichádza z rozpočtu Európskej únie. A potom všeobecnejšia otázka, ktoré rozpočtové linky e, znamenali podporu pre Ukrajinu. Z veľkej časti to bola otázka pre kolegov z druhého riaditeľstva. Sú to pôžičky, tie makrofinančná pomoc, jeden teda rozpočtový dopad, ale je tu, sú tu predpisované pôžičkové čiastky, záručný fond, ktorý, kde máme predpis v sume 9% celkovej pôžičky, Je to zjednodušenie, ale to je to, to čo si môžete zapamätať. Toto poskytuje dobrú príležitosť na natiahnutie európskeho rozpočtu, takže musíme z tohoto rozpočtu poskytnúť prostriedky z čiastky asi 9 miliónov, ak chceme požičku 100 miliónov toto ukazuje, ako to vyzerá s pôžičkami pre Ukrajinu. Stručne snáď ešte k niektorým otázkam, ktoré nadniesli španielskí kolegovia. Nesúvisí to priamo s mojou agendou. Súvisí to však s utečeneckou krízou južné susedstvo a Ukrajina je v konflikt, ten ozbrojený konflikt na veľmi zhutnenom geografickom období, e, u území. Potom je tu Krym, ale to je ďalší, ďalšia téma. Konflikt na východe Ukrajiny je naozaj obmedzený e, geograficky a to pravdepodobne znamenalo, že toky utečencov zostali na Ukrajine, kde bolo makrofinančná pomoc, podporné štruktúry pre vnútorne presídlených sa zaviedli. Takže z tohto pohľadu by to mohla byť vlastne iniciat- stimul pre občanov, aby zostávali. Tiež tu boli, neviem presne, aké sú tie čísla, množstvo vnútorne presídlených ľudí sa vlastne vrátilo na, od tej najhorúcejšej fázy konfliktu. Pokiaľ ide o princípu cukra a biču, môžete vždy povedať, že e, tá pomoc je e, tým cukrom, ale nedostávanie tej pomoci to je určitou formou toho biča. Ďalší aspekt. Ak takéto správanie, nelegálne aktivity sa objavia, komisia môže žiadať okamžité vyplatenie pôžičiek. Môže si zažiadať e, včasné, včasné vyplatenie. Ako som už povedal, je to súčasťou všeobecného financovania. Nie je to také priame, ako by to bolo v prípade projektovej pomoci. Špecifický účel premostenia. Tam potom bude jednoduchšie zistiť, že prostriedky nesmerovali na ten e, Vytvorenie teda tej priamej linky je niečo realistické. V krátkosti sa tu spomenula rekonštrukcia. Toto samozrejme je e, podstatná potreba, ktorú bude mať Ukrajina Nemôžem vám dať odhady, čo to bude stáť. Pamätám si však len pokiaľ ide o ten nástroj, makrofinančná pomoc je, je nie rekonštrukčnou podporou. Nástroj, ktorý má EÚ na reš- rekonštrukciu, je viac spojený rozvojovými bankami, investičnou bankou a EBORom. Tieto dve inštitúcie tu môžu zohrávať veľkú úlohu. Ja, vielen Dank. Das Ďakujeme. Je to veľmi zaujímavé. Möglichkeit, dass man že sa tu dajú e, e, zrušiť pôžičky to, to vieme v teórii, ale v praxi sa to vlastne nerobí, pretože otázka pomoci Ukrajiny je politicky motivovaný e, krok. Otázka znie, či vôbec sa naozaj už niekedy udialo, že kvôli korupcii sa zrušila taká požička, preto sa to nikdy ešte nestalo. Preto si myslím, vzhľadom na mas, masívnosť tohoto rizika, chceme presnejšie vedieť, čo v tomto e, e, tomto sektore vypovedania požičiek sa naozaj udialo. To, sa, to, to, čo hovorí Ralf, sa líši od toho, čo robí naozaj komisia. To by sme možno mohli dostať aj na papiery. Nemyslím si, že čo si bolo stiahnuť, to je pri mikrofinančnej pomoci. Nedávno tu však bol projekt, kde pros peniaze kvôli korupcii boli vypýtané naspäť e, vzhľadom na prepojenie na e, rekonštrukciu Černobylu. Pokiaľ ide o projekty financované, to sa naozaj deje Ide o ten jeden projekt Černobylu. Môžeme vám poskytnúť, ak chcete, ďalšie informácie. Máme záujem, samozrejme. Už sa na to tešíme kolega Celer. Jedno ohlásenie pri návrhu posledného e, návrhu rozpočtu e, tu v parlamente sa zabudlo na to rozpočtový riadok e, zaviesť najväčšieho bojovníka proti korupcii. Potom Porošenko povedal, že je to veľmi zlé nepochopenie a technická chyba. A či sa to teraz zmení? Nám sa tiež páčia tieto nepochopenia. O účtovný dvor by sme veľmi radi v tejto súvislosti boli e, prizvali na tú cestu Ak máte návrhy k tomu, čo by bolo užitočné, tieto návrhy sú nám určite vítané. Inak urobíme to, čo my považujeme za potrebné. Samozrejme, my chceme presne vidieť, čo sa tam deje. Preto sme vďační za podnety Ďalšie prihlášky tu nemám. Tak tým sme ukončili i tento bod programu a sme tým pádom i na konci programu. Bod 12 sme totiž vybavili, bodu rôzne mi nemám žiadne prihlášky a tým pádom vás pozvem na ďalšie stretnutie 22. marca o 15. v Bruseli. Ďakujem a želám vám pekný večer.